You, Ďakujem. Pán predseda, možno by ste mohli uznať, že včera vo Veľkej Británii e, britská kráľovná e, sa stala najdlhšie um, pôsobiacou kráľovnou v dejinách. E, chcem um, na to upozorniť všetkých svojich britských spoluposlancov, e, ale aj malských a rôznych iných e, e, z krajín Commonwealthu. Je to naozaj pozoruhodné, ako dlho už slúži